Vážení kolegovia a kolegyne, budeme pokračovať v rámci nášho programu výboru. Máme tu štúdiu ohľadne e, zadaná tematickou sekciou B na to, aby sme lepšie pochopili vlastne ten gold plating v európskych štruktúrach a investičných fondoch. Na to, aby sme vedeli lepšie, pokiaľ ide o tých, ktorí poberajú peniaze z tých piatich štruktúrových fondov. Máme tu aj e, dokumenty z výskumného, výskumného centra Európskeho parlamentu, ktoré podporujú našu prácu. Takisto tu máme aj e, štúdiu, ktorú budú prezentovať naši pozvaní hostia, takže Máme tu e, štúdiu, ktorá sa týka práve tohto gold platingu, kde budeme sa venovať špecifickým elementom a prvkom, ako aj e, rekomendáciám, odporúčaniam, pokiaľ ide o to, ako by sme sa tomu gold platingu mohli vyhnúť. Takže máme skutočne potešenie dnes popoludne, že tu môžeme prijať e, kolegu Kamboma, ktorý pracuje v inštitúcii, ktorá túto správu vypracovala a po jeho prezentácii dostanú slovo poslanci, ktorí môžu sa pýtať otázky alebo formulovať príhovory. Takže dostanete slovo, nech sa páči, pán Böhme, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dobré popoludne každý. Ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali. Budem sa teraz snažiť prebehnúť tú štúdiu v stručnosti, tak dúfam, že vám môžem sprostredkovať taký prehľad ohľadne gold platingu Avšak na úvod by som sa sústredil všetkým na metodológiu a cieľa tejto štúdie, aby sme vedeli, čo môžeme očakávať. Takže aká je definícia platingu? Ako to vnímame v kontexte európskych štruktúrálnych a investičných fondov? A potom v stručnosti prebehneme aj cez programový cyklus štruktúrálnych projektov alebo programov, aby sme vedeli, že kde vlastne dochádza k tým prvkom goldplatingu v rámci tohto cyklu a potom sa zamyslíme nad tým, že aký efekt má ten goldplating a potom sa budeme snažiť ešte vám sprostredkovať nejaké informácie ohľadne toho, aký by sme sa mohli vyhnúť goldplatingu alebo aspoň zmierniť. Takže ak sa pozrieme na ciele tejto štúdie, tak vlastne sa sústredí na tie hlavné prvky, kde sa snažíme objasniť a definovať, čo to gold plating je a potom chceme poskytnúť niektoré informácie ohľadne toho, ako by sa dalo vyhnúť gold platingu. Je tu teda skôr také základné informácie, pristupujeme k tomu systematicky. Gold plating nie je niečo, čo by bolo ojedinelé, alebo fenomén ojedinelý, to skôr taká systematická črta politického prístupu v týchto projektoch a preto k tomu aj pristupujeme takto systematicky. E, Pristupovali sme k tomu prostredníctvom analýzy aj odbornej literatúry, robili sme rozhovory priamo v teréne e, s ľuďmi, ktorí sú aktívni v programoch, ktorí poberajú peniaze zo štruktúrálnych fondov, aby sme pochopili, že aké efekty tu sú, čo sa deje a prizvali sme viacerých špecialistov z viacerých odborných skupín a keď to dáte dokopy z tých 28 členských krajín, tak môžete už vyvodiť určité závery, ako ten gold plating na európskej úrovni vyzerá a podarilo sa nám na základe týchto informácií potom urobiť aj tú kategorizáciu. Takže oslovili sme všetkých 28 členských štátov, išli sme v 9 štátoch trochu hĺbšie, ale tá štúdia nie je porovnávacia štúdia jednotlivých členských štátoch, Ak sa pozrite na gold plating, tak sú tu iba určité príklady, viacerých typov odpetingu zo strany členských štátov. Takže bolo dôležité skutočne sa pozrieť na všetky členské štáty, aby to nebolo nejako uh, nevyvážené, ak by sme sa pozreli iba na dva členské štáty. Ak sa pozrieme na goldplating, možno sú tri také, te, štyri termíny, ktoré treba rozlíšiť. Ide tu ako prvý termín o aktívny plating, to je to, na čo myslíte, keď hovoríte o goldplatingu. To je tá časť, kde dodatočné administratívne postupy alebo regulačné záväzky vlastne sú dodané k tomu regulačnému rámcu na úrovni Európskej únie, pokiaľ ide Európske štruktúrálne investičné fondy. To znamená, ak niekto ešte navyše požaduje niečo a bude to vidieť potom aj na tej ďalšej priesvitke, ale máme tu ešte aj pasívny gold plating, to znamená, sú možnosti, ako sa dajú v rámci regulačného rámca robiť veci jednoduchšie a neuplatňujú sa tieto postupy zjednodušenia. To je takisto gold plating, pretože dali by sa niekedy urobiť veci jednoduchšie, menej nákladne a nerobí sa to. Takže to je pasívny gold plating. Potom cez prezentáciu sa pozrieme aj na rozdiel medzi administratívnymi nákladmi, čo sú vlastne náklady za náklady na to, čo musia členské štáty investovať na to, aby vôbec mohli takéto programy štruktúrálne investičné realizovať. Takže pozrieme sa na to, ako to súvisí. A to administratívne bremeno, to je náklad pre poverateľov, príjimateľov tých finančných prostriedkov. Takže aké sú tie náklady, s ktorými sa musia vysporiadať oni v rámci týchto návrh, úprava predpisov. Takže tieto štyri hlavné termíny treba rozlišovať a vrátime sa k ním ešte podrobnejšie. Ak sa teraz pozriete na tento obrázok a vidíte to aj trochu väčšie aj v tej správe samotnej, tak v podstate ten, tá modrá šípka vľavo hore, to je to, čo predstavuje Európsky regulačný rámec. To je všetko to, čo treba urobiť, ak chcete dostať sa k peniazom európskym, k tomu treba potom pridať ešte aj tie žlté šípky alebo oranžové šípky, ktoré sú dodatočné požiadavky, ktoré prišli od národných regulačných rámcov, podnárodných alebo programovej úrovne. A to je vlastne to, čo sa ešte k tomu pridáva. A potom sú tu ešte aj tie otázky, ktoré sú zosumarizované v tej šípke. Úplne napravo to interpretácia regulačného rámca. Niekedy sa nie celkom jasne povie, ako treba vykladať tie požiadavky a potom vlastne tá samotná interpretácia môže priniesť so sebou určité nadmerné náklady. A to všetko potom v sumáre zvyšuje tie administratívne náklady v rámci programovej implementácie. To vidíte v rámci toho riadku v strede a to sa potom neskôr pretaví aj do dodatočných nákladov pre príjimateľov a finálnych príjimateľov. To znamená, každý v tom reťazci musí platiť viac. Vidíme, že treba to vnímať takto v kontexte. Osamotene to nemá význam. Chceli sme iba ilustrovať, ako sa to nabaluje. Potom ešte, ak sa pozrite na ten programový cyklus, ako to je vlastne v štúdii samotnej, môžete sa pozrieť na ktorýkoľvek okamih projektového cyklu a nájdete viaceré momenty gold platingu. A keď začnete napríklad v tom cykle vľavo hore, vidíte, že tam je akreditačný proces na programovej úrovni, potom sú tu zasa národné regulácie a tam je ten moment, kedy dochádzajú tie dodatočné požiadavky. Ak sa pozrieme potom na jednotlivé zistenia, ktoré sa týkajú toho procesu aplikácie, tak na programovej ako aj projektovej úrovni to môže predstavovať napríklad dodatočné kritéria. Vidíte to úplne hore, v rámci toho, čo je úplne potrebné. Potom vlastne aj tie dôkazy alebo materiály, ktoré treba pri prihláške predložiť, na to, aby sa to mohlo preskúmať. Takže tie rozdiely medzi členskými štátmi sú rôzne a nie často to je priamo napojené na ten európsky regulačný rámec. Takisto tu vidíme aj prepojenia s horizontálnymi princípmi. Sú tu viaceré záležitosti, kde ľudia môžu na jednotlivých ministerstvách vniesť do toho dodatočné prvky. Sú tam viaceré príklady, ktoré nechcem teraz detálne prezentovať, na to, aby som dodržal ten časový slot, ktorý mám. A keď sa pozriete na ten proces od prihlášok, pokiaľ ide o ten monitoring týchto požiadaviek, tak častokrát sú tu aj časti, ktoré súvisia a obsahujú jednotlivé programy, tak to je častosť, frekvencia podávania správ. To sa takisto líši od prípadu k prípadu a v niektorých oblastiach sú tie správy vyžadované veľmi často, ale takisto v niektorých prípadoch sa tieto informácie požiadajú prostredníctvom elektronickej podoby a niekde sa to musí predkladať všetko zasa na papieri. Keď sa pozrieme napríklad na preplácanie platieb, tak tu, keď sa napríklad pozriete na množstvo dokumentov, ktoré musia byť predložené na to, aby sa požiadavky preplácali, tak vidíme, že sa tu objavujú obrovské rozdiely medzi jednotlivými štátmi. To je takisto jasný prípad goldplatingu. Takisto je otázka toho, že aké druhy platie, majú nárok na preplatenie a pokiaľ ide o meškanie preplácania, to sú všetko otázky, ktoré s týmto problémom súvisia. Potom môžeme sa pozrieť ďalej na finančnú kontrolu, kde väčšina z vás už má dostatočné informácie. Finančné kontroly častokrát majú dosť taký rigidný prístup v porovnaní s tým, čo by bolo potrebné, ak by sme sa napríklad pozorili iba na ten regulačný rámec, pokiaľ ide o oblasť jednotlivých prahov v oblasti verejného objednávania. A tam takisto súvisí to aj s národnou legislatívou. Potom sú tu ďalšie kritéria, dodatočné podmienky, ktoré sú predkladané a našli sme aj také prípady, kde finančné kontroly v podstate išli nad rámec tých financovaných aktivít a dokonca išli oveľa ďalej. Takže sú tu takisto aj chvíle, kde regulačný rámec sa zasa rozšíri a očakáva sa oveľa viac od tých projektov, projektov a od tých poberateľov peňazí, takže oni sa dostanú do tých ťažších situácií, ktoré sú pre nich potom nákladnejšie a náročnejšie. A to je otázka, prečo sa to deje a tu teraz máte tento komplexný obraz na ďalšej priesvitke, takže uvediem iba pár slov k tomu. Vidíme v hornom riadku, máte tie časti, ktoré viacerí nazývajú vlastne, toto je ten gold plating, to sú tie problémy a dodatočné politické požiadavky, ktoré s týmto súvisia. Áno, je tu veľa prípadov takéhoto charakteru, ale keď sa pozriete na tie dokumenty, tak a keď hovoríte skutočne s ľuďmi, tak toto je nie to, čo ich najviac trápi, Máte tu napríklad príklady v tej správe, ale skutočne to nebolo to najdôležitejšie. Ale čo máte potom, napríklad zmena pravidel a neskoré pravidlá, ktoré vedú potom k určitej neistote, pokiaľ ide o interpretáciu a vo všeobecnosti táto nejasnosť interpretácie je vnímaná skutočne ako niečo, čo si ľudia najviac predstavujú, že toto je ten God Petting, pretože nie sú si celkom jasní nie sú si celkom istí, ako správne majú interpretovať tie predpisy, a viacerými spôsobmi to vnímajú a potom vlastne častokrát sa žiada viac splniť na požiadavkách než menej. Takže to je ten pravý gold plating a potom môžeme ísť ešte o stupienok nižšie, napríklad pokiaľ ide o skúsenosti v oblasti auditu. Vieme, aké problémy sú s, to, s týmto súvisia a preto sa snažíme skutočne preskúmať veci do detailu na to, aby sme sa vyhli nejakým rizikám a skôr sa často to robí takým spôsobom, že tí, ktorí poberajú peniaze, majú strach niečo nesplniť. Máme tu aj určité rozdiely, pokiaľ je administratívne kultúry medzi členskými štátmi a to takisto prináša rozdiely v interpretácii. Takže toto vlastne je prvok, ktorý sa objavuje medzi aspektami, ktoré sťažujú tú prácu. A viacerí tých, ktorí sme sa pýtali, povedali, že sa to deje preto, pretože vlastne za nami sme mali vždy v petách auditorov, takže mali sme strach. Ale je tu ešte ďalšia vec, ktorá z tých rozhovorov vzýšla. Ide tu o komplexnosť systému. Komplexnosť je veľmi vysoká a je tu veľké množstvo hráčov v systéme, ktorí majú záujem na tom, aby sa vlastne veci viac komplikovali, než sú, aby vlastne preukázali, akú majú moc v rukách, takže tu vlastne je to tá byrokratická, byrokratická rovina, nedostatok komunikácie, čo takisto komplikuje celú záležitosť, pretože to vytvára určitý moment v tom duchu, že radšej sa ešte prinesie dokument e, potvrdený od ďalšieho úradu, len aby to bolo všetko v poriadku. A čím viac sa takto postupuje, tým viac je neistoty, tým viac je tých pravidel viac a tým viac sa to celé vlastne stáva tým začarovaným kruhom. Čo však potom vidíme na úrovni tých dopadov, tu rozlišujeme medzi dopadmi na úrovni programov, pokiaľ je administratívne náklady, kde my vnímame viaceré tie dopady, tom duchu, že treba sa pozrieť aj na to, že viaceré z tých zdrojov, ktoré vlastne sa obdržia, sa musia vynaložiť na to, aby sa dosledovali všetky úplne detaily a stráca sa ten základný zámer, prečo sa vlastne taký projekt realizuje, prečo sa vlastne financuje, čo sa tým chce dosiahnuť. Takisto sú tu komplexnejšie záležitosti a to všetko spomaluje ten celkový proces, to znamená, trvá oveľa dlhšie, či, kým sa takáto prihláška vôbec kontroluje a realizuje odpoveď predkladateľovi tejto žiadosti. Takže toľko na tej úrovni financovania auditov, ktoré prichádzajú častokrát omeškane a celé to trvá veľmi dlho. A čím viac vlastne interpretujú sa tieto termíny, ktoré som spomenul odlišne, tak tým viac je to celé znevýhodnené, pretože tí, ktorí sa prihlasujú, potom majú skutočne strach. Ak sa pozrieme na tých príjimateľov, tých finančných príjimateľov, poberateľov finančných zdrojov z európskej úrovne, tu je takisto ešte veľké množstvo radočnej práce, ktorá vzýšla z tých administratívnych úloh. Čo však nás prekvapilo v rámci tých diskusí je to, že hlavne tí malí hráči, či už ide malých a stredných podnikateľov, malé mimovládne organizácie, malé verejné úrady, títo nemajú takú veľkú, veľký aparát, e, zabehanú rutinu v týchto otázkach a títo si skôr povedia, máme strach, nebudeme to robiť, takže z teoretického hľadiska to postihne každého, všetkých a zohráva to však horší prvok pre tých malých hráčov a treba to spomenúť, pretože vlastne častokrát to odrádza od toho, aby sa niekto vôbec prihlásil o nejaké štruktúrálne prostriedky. A myslím si, že ešte sú tu ďalšie záležitosti, ktoré už boli spomenuté, napríklad odhliada sa o tej samotnej implementácia, to sa vlastne vzhľadom na všetko to, čo som povedal, ani nerealizuje. To je to, čo sa nám podarilo e, vyabstrahovať z týchto informácií a poskytnúť takýto komplexný obraz. A pokiaľ ide o celkové závery, ešte pár vecí, môžeme potom v rámci diskusie sa o tom baviť ešte trochu detaľnejšie. plating, navýšuje administratívne bremená a náklady a v rámci tej štúdie sme zistili, že zhruba tretina administratívnych požiadaviek v súčasnosti súvisia s gold platingom, takže to je tretina, to je dosť vysoký, vysoká miera a týka sa to tak aktívneho ako aj pasívneho gold platingu a deje sa to na akejkoľvek úrovni procesu správy, to znamená nielen na úrovni programovania, na úrovni európskej alebo národnej úrovni. Skutočne je to naprieč celým tým cyklom tých programov, kde sa tieto veci objavujú. Pozerali sme aj na rozdiely, či sú tu náhodou nejaké rozdiely medzi jednotlivými odlišnými aktivitami. Áno, sú tu rozdiely, ale nezohrali až takú kľúčovú úlohu v rámci tej našej analýze a možno skôr to súvisí s tou administratívnou kultúrou v jednotlivých členských štátoch. Teraz sa môžeme pozrieť na jednotlivé dôvody, ktoré vlastne vzýšli tak najjasnejšie a ten gold plating častokrát súvisí so strachom, kde Jednoducho ľudia si povedia, máme strach, nechceme sa dostať do takéhoto komplikovaného procesu a ako som už povedal aj predtým, tá komplexnosť procesu vedie až k tomu začarovanému kruhu. Zároveň však tu boli aj diskusie, kde gold plating je potrebný a nie je vždy iba negatívny, však niekedy zohráva aj pozitívnu úlohu, Niekedy možno je to opodstatnené, pretože možno, že je nejaký dôvod za tým, prečo sa takéto dodatočné požiadavky očakávajú na to, aby sa dosiahli možno aj iné ciele. A to je vlastne zvažovanie tých jednotlivých cieľov a napríklad e, verejné obstarávanie, zelen, tzv. zelené verejné obstarávanie, čo chceme dosiahnuť takýmto obstarávaním, Chceme samozrejme niečo dosiahnuť, ale zároveň chceme plniť aj tie pravidlá riadného procesu výberových konaní. Takže niekedy vidíme, že sú tam prvky k ale možno niekedy tie dodatočné náklady sú opodstatené tým zámerom, ktorý chceme dosiahnuť. A pokiaľ ide o goldplating, ten súvisí so zdieľaným manažmentom, takže keď chceme jednoducho v rámci toho celkového systému na všetkých úrovniach pristúpiť k riešeniu tak e, vidíme, že sa tie prvky objavujú všade. A to sú vlastne záležitosti, ktoré sme my zozbierali v rámci tých rozhovorov. A ak chcete skutočne niečo zjednodušiť na tejto úrovni, tak toto sú tie záležitosti, kde by, by sme vedeli poskytnúť nejaké odporúčania. Na európskej úrovni skutočne je to transparentnosť, jednoduchosť a jasnosť ale zároveň ide aj o to, aby sa nemenili stále tie podmienky. Tieto nebudú vždy dokonalé, ale každá zmena prináša zo sebou určitý moment neistoty, takže kontinuita a stabilita pravidiel môže niekedy viesť k lepším výsledkom ako nejaké menšie zmeny. A na národnej úrovni to bolo skôr o využívaní e-správy a e samosprávy, samozprávy, to znamená, neočakávajte od e, žiadateľov dodatočné papierovačky a takisto treba sa držať čo možno pravidla, čím jednoduchšie, tým lepšie. Je to samozrejme aj o zabezpečení jasnosti pre e, príjimateľov, je to aj o zjedno, je to aj zjednodušených možnostiach e, nákladov um, z, z dôvodu znižovania administratívneho bremena. Je to, aj, je to aj o budovaní kapacít, o otvorenom dialogu, a je dôležité, aby sa práve takýto otvorený dialog spustil čo najskôr, aby si boli ľudia vedomí um, toho, ako je to nastavené, aby, aby, aby sa nebáli položiť otázku, aby mali predstavu o tom, ako to bude ďalej postupovať. Je veľmi dôležité zachovať aj rovnováhu medzi tým, že treba zachovať jednotlivé postupy, pravidlá a medzi tým, e, čo, aké budú výdobytky, čo, čo dosiahneme. No a posledná priesvitka. Požiadali nás, aby sme sa pozreli aj ako to môže vyzerať do budúcna, teda politika súdržnosti po roku 2020 Mm, počas diskusí bolo pomerne jasné s hlavnými aktérmi, že ak že existujú také tri hlavné modely, ako riešiť goalplating a zredukovať ho. Poprvé, Kontinuita je dôležitá, stabilita je dôležitá, teda udržanie súčasného systému a snažiť sa, sa presunúť e, od toho výkonu, od toho od dodržiavania súladu, to by mohlo pomôcť zredukovať gold plating v isté etape. Mnohí nám povedali, nuž, ale ak naozaj sa chceme zbaviť goldplatingu, tie pravidla musia byť oveľa jasnejšie, oveľa prísnejšie, aby neexistoval žiadny e, ďalší priestor na nejaké dodatočné interpretácie. Musí to byť na slnko jasné. A v mnohých členských štátoch e, existujú programy a oni majú s tým také skúsenosti, že čím viac kontrolujete jednotlivé kroky, tak ten systém je menej flexibilný. Ak naozaj chceme zredukovať gold plating, tak musíme umožniť flexibilitu a budovanie dôvery a aby program bol spravovaný správne a a tá skôr, sa, skôr sa treba zamerať na jedno, jednotlivé výdobytky, ciele a samozrejme treba, aby to všetko prebehlo um, legálnym, právne správnym spôsobom, ale či toto sú také tri línie, my sme vyrozumeli, že ide práve tieto tri línie z našich diskusí a nezaujímame k tomu stanovisko, len sme chceli v správe zdôrazniť práve plusy a mínusy jednotlivých možných spôsobov. Myslím, že toľko na teraz v tejto chvíli, aby sme mali čas aj na pripomienky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Böme, za tieto informácie, ktoré ste nám poskytli sú snáď poslanci, ktorí by si želali spýtať sa nejakú otázku. Nech sa páči, pán Buda. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vysvetlenie Áno, je jasné, že sa musíme usilovať o zjednodušenie postupov čerpania európskych fondov. Čo som si mm, tak vzal z tej vašej prezentácie, ide o to, že sú to také neisté výklady zo strany tých, ktorí pracujú s týmito nariadeniami a potom je tu už istá kaskáda kedy často dospejeme k nadmernej regulácii zo strachu, aby sme sa nedopustili chyby. Dobre, ale do akej miery by bolo možné mať jednotné postupy, aj keď hovoríme o rozličných e, administratívnych správnych kultúrách, Nešlo by povedať, dobre, existujú rozličné správne kultúry, ale možno by sme našli aj postupy, ktoré by boli schopní akceptovať všetci. Všetkých 27 členov by bolo schopných ich akceptovať v rovnakej miere, tak, aby bolo jasné, ako vyzerá plán postupu, ako vyzerá proces presunu e, fondov z úrovne EÚ ďalej. Tu naozaj treba potom jednotné postupy pre všetkých 27 krajín napriek rozličným administratívnym kultúram, čím by sme vlastne znížili administratívne bremeno. Vy ste si všimli aj to, že e, rozliční úradníci na všetkých úrovniach si potom z toho berú svoju časť, aj keď sa to kontroluje, potom to vedie k strachu a nakoniec je, to má negatívny účinok a s tým treba bojovať. Ďakujem. Blok, zozbierame otázky a potom budete reagovať. Nech sa páči ďalší poslanec. Ďakujem za udelenie. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcel by som sa spýtať, e, nakoľko ma táto diskusia veľmi zaujala. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Chcem sa spýtať na úroveň spolupráce s neziskovými organizáciami alebo s organizáciami právnych profesionálov, ktorí sa venujú skúmaniu novej legislatívy. Či by aj toto nepomohlo k riešeniu práve tohoto priesahu ehm, z európskej legislatívy do národných legislatív a tomu nabaľovaniu práve tých ďalších povinností. Za Českú republiku e, poviem asi toľko, že my sme skúmali úroveň goalplatingu u nás a e, v minulom období v roku 2012 sme zistili, že bolo odhadované, že úroveň presahu bola 25 asi, čiže jedna štvrtina nových povinností v Českej republike, ktoré boli pôvodne odôvodňované stavom práva únie, ale bol to práve tento neblahý jav gold platingu. Z mojej strany by som mohol ilustrovať aj konkrétne povinnosti. V Českej republike vznikla kauza o tom, že sa musí baliť každá e, šiška do extra obalu a zistilo sa práve, že to bolo e, isté želanie, alebo teda, že to bol príklad gold platingu, že mm, sa museli meniť bez, bez dotykové vodovodné batérie. Mm, tiež išlo len o odporúčanie Európskej komisie nešlo o, o striktnú požiadavku. Ja som sa chcela spýtať, že do akej miery tá spolupráca s neziskovým sektorom by pomohla riešeniu tohto problému, ako to vnímate vy. A po druhé, či e, posúdenie vplyvov, to znamená e, analýza RIA pri príjmaní už v tom konkrétnom členskom štáte a povinné riešenie pripomienok k posúdeniu vplyvu, či by to nemohlo viesť k riešeniu tohto neblahého javu, pretože by to muselo byť vždy odôvodnené, prečo národný orgán chce do legislatívy, ktorá má svoj pôvod v európskej legislatíve, chce teda ukryť to konkrétne ustanovenie. Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur Ďakujem pekne, pán Nilsson. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za správu. Správa popisuje eh, niečo, čo je nám všetkým veľmi dobre známe. A je dobré mať aj taký celkový obraz o situácii. Domnievam sa, že je tu aj, eh, že aj auditory tu zohrávajú istú svoju úlohu v celej tejto dráme. Tí, ktorí dodržiavajú, eh, tí, tí ktorí kontrolujú dodržiavanie pravidiel a potom je tu ten strach, že dôjde k chybe a tak ďalej. Ako tu vy vnímate vzťah medzi Európskou komisiou a národnými orgánmi? Pretože národné orgány majú strach, že urobia chybu a potom príde komisia s mm, nejakou sankciou, čo samozrejme nikto nechce a preto vznikajú tvrdšie požiadavky, než by nutne museli pri konkrétnych projektoch vznikať. E, v záujme budúcej diskusie nám bude určite užitočná táto štúdia. Bez hľadu na to, ako budeme postupovať, sa domnievam, že je potrebné sa viac sústrediť na dôveru a na výsledky, aby nemuseli vznikať systémy tohto typu. Poznám niekoľko prípadov, príkladov, kedy tu boli pokusy o väčšie projekty napríklad v turistických regiónoch, kde v cestovnom ruchu pôsobia stovky malých podnikov, ktoré sa pokúsili vytvoriť kompetenčnú platformu na to, aby mohli veľké projekty e, spoločne zvládať. a týmto spôsobom vlastne získavajú prostriedky eh, cestou sprostredkovateľov, viac menej. Ale treba samozrejme, aby existoval náležitý právny rámec na to, aby aj tí drobní aktéry sa nemuseli týmto zaoberať, aby mali priamy prístup. Tento spôsob zvládania, spravovania väčších projektov, ak aké, ako tomu býva väčšinou na vidieku, kde sa združí viacero malých podnikov, tak tu práve e, treba spravovať alebo manažovať vznik týchto kompetenčných platform, aby sa nám dôvera. Ja si myslím, že tie riešenia tu sú a ich základom jednoducho väčšia dôvera vo výsledky. Ďakujem. Merci. Dovolte mi, aby som e, vystúpil po rumúnsky. Zdá sa, že je to také obsesívne deja vu a keď e, opätovne tvrdíme, chceme, alebo zjednodušme to, prejdime k jednoduchšiemu prístupu k eur, eurofondom, tak viac hovoríme, že tá realita je ešte komplikovanejšia, alebo sa stáva komplikovanejšou. To je také kavkovské a je to v rozpore mm, s tým, čo hovoríme verejne. Ale teraz e, po rumúnsky vystúpim e, ďalej k tejto téme. Takže prvý aspekt. A to bolo povedané veľmi dobré v štúdii. Um, ehm, hovoril sa o panike, alarme, um, paralýze. Toto sú auditové kritéria v členských štátoch. Tam e, sú účtovné dvory, ktoré jednoducho často nepostupujú podľa základných postupov Európskeho účtovného dvora, ale pridávajú k tomu nové prvky, ktoré ešte viac situáciu komplikujú. Ale je dôležité upresniť, že často ten realizovaný audit zo strany DG nie je to isté ako audit Európskeho účtovného dvora. Tam, tie, tam sa tie postupy rôznia a potom Ehm, tie pravidla auditu Európskeho dvora auditorov nie sú totožné s účtovnými pravidlami jednotlivých členských štátov. Predsa to by bolo tak jednoduché, aby pravidlá auditu boli jednotné v jednotlivých členských štátoch, pretože ak je to európska norma, tak by tomu tak malo byť, ale realita taká nie, aspoň v prípade Rumúnska Krit- účtovné kritériá sú oveľa prísnejšie, tvrdšie, e, možno abuzívne, by som mohol povedať, teda ktoré, sú to pravidlá, ktoré komplikujú život žiadateľom v podstate. Mm, a potom to, ako súdne orgány pristupujú k predpokladaným podvodom. Ide o to, že neexistujú e, prokurátori, ktorí by mali jednotlivý, alebo teda nejaký jednotný postup, keď narazia na nejaký domnelý podvod. To znamená, že pri tom istom podozrení sa bude postupovať tým istým spôsobom ako v inom členskom štáte, ale nie je tomu tak. V Rumunsku je to napríklad, ak príde miestný protikorupčný sudca rumúnsky, mm, aj ak by sa dalo povedať, že musíme samozrejme postihovať akýkoľvek podvod exemplárnym spôsobom, ale zároveň som presvedčený, že ak nemáme spoločnú interpretáciu práva, tak osobné či individuálne alebo skupinové interpretácie doslova naháňajú strach žiadateľom o prostriedky z uvedených programov. Oni sú potom paralizovaní a ale ja to hovorím úplne vážne. To je rumunská realita a Povedal by som dokonca aj to, že potreba stability je nutná v tom zmysle, aby existoval istý časový horizont, v rámci ktorého akákoľvek zmena legislatívneho rámca v súvislosti s európskymi programami môže byť prípustná, ale ako náhle bude mať operačný program, ako náhle vznikne legislatívna e, infraštruktúra inštitucionálna, tak po tom termíne už e, nie je možné meniť nejakým spôsobom právne a inštitucionálne rámce. Napríklad e, v jednom z operačných programov z minulého roku sa normy menili trikrát v priebehu daného obdobia programového. Čiže žiadateľ bol úplne zmetený. On pripravil program na základe jestvujúceho rámca, no a potom, keď sa to zatvorilo, tak mu bolo povedané, nie, prepačte, to sa zmenilo. Takže nové náklady, nové administratívne náklady. On to zmenil podľa podmienok a to je absurdné. Európska komisia o tom vie, ale Musí sa obmedziť um, tá kapacita národných subjektov, ktoré si tu menia normy tak, ako chcú, pretože v opačnom prípade to vedie k nemožnosti prístupu k takýmto programom. No a v neposlednom rade treba brať do úvahy aj to, čo rieši štúdia a síce administratívna záťaž. Najmä finančná záťaž, ktorá E, vlastne padá na plecia e, malých subjektov a malých komunít. Napríklad e, mám na mysli bývalé priemyselné komunity e, z bývalého NDR, z komunistického obdobia, kde tam existoval jeden typ priemyslu. No, že oni teraz nie sú schopní realizovať sofistikované projekty a už nehovoriac o tých multifondových, pretože jednoducho nemajú tie zdroje. Aj ten e, slovník je pre nich ťažký na pochopenie. No a Okrem toho mm, majú drobné zdroje, to sú naozaj malé subjekty, pritom by to mali byť hnacie sily, motor rastu, ale oni to potom radšej, radšej sa potom vzdajú, keď nezvládajú tie administratívne náklady, tak samozrejme to rovno, rovno sa vzdajú. No a ešte posledná otázka. Myslíte si, že by Európska komisia, myslíte si, že naozaj zanalizuje vašu štúdiu a vezme si niečo z toho a naozaj niečo aj urobí, aby sa zabranilo tomuto e, e, kafkovskému scenáru, aby sa situácia e, zlepšila. Prepašte, že som mm, presiahol svoj rečnícky čas. Yeah. Uh, thanks, yeah. I, I... Ďakujem veľmi pekne, Viktor povedal slovičko Fáňovi 5 krát, než, konec, než teda to uzavrel. Ja by som chcel poďakovať e, pre nášmu hostovi. Áno, bolo uvedené, že štúdia teda bola pripravená takýmto spôsobom analýza, alebo teda tie zdroje boli limitované, všetko to prebehlo um, um, možno, že by bolo dobré si vypočuť príklady goldplatingu z jednotlivých členských štátov. Ja viem, že my všetci máme, ovládame e, príklady, ale všetci vieme, ako vyzerajú príklady nadmernej regulácie v našich regiónoch, ale z dôvodov um, Samozrejme, to sú, to sú, to, sú tie veci, tie zmeny úpravy a tak ďalej. A, um, ale hla, hlavný, hlavný dôvod je tu ten strach, strach zo sankcií, strach z toho, že urobíte chybu, um, že zle implementujete projekt. Takže otázka vystáva, pozdravujúca do budúcnosti, čo ale môžeme urobiť správa nám ponúka isté všeobecné odporúčania. Samozrejme, to všetko závisí aj od rýchlosti, ale trend je asi taký, že nebudeme, ne, ne, do budúcna nebudeme merať len súlad a, ale pôjde nám o ten výkon a otázka ale znie, ako rýchlo sa nám podarí sa presunúť, alebo teda a, ako dlho bude trvať, než táto situácia nastane. Naozaj musíme, naozaj sa musí, naozaj musíme prestať merať e, e, dosahovanie súladu a začať merať výkonnosť. Na to potrebujeme súbor ukazovateľov a ktoré ktoré budú schopné zmerať výkon a výsledky. Ale e, samozrejme aj tak tu bude stále strach z auditu, čiže musíme e, hľadať všeobecné riešenie. Ja si myslím, že sú tu námety, sú tu podnety, e, napríklad tzv. single audit, ten jeden audit a myslím si, že e, tu môžeme, môžeme pomýšľať aj, na, aj, aj nad tými e, zmluvami dôvery, keď, keď, keď, keď niekto už má históriu e, dodržiavania, že všetko prebehlo v poriadku a tak ďalej. Um, musíme odstrániť tento strach zo sankcionovania. A ešte sa chcem spýtať na záver. Uh, tie skupiny, o ktorých ste hovorili, môžete nám povedať e, nejaké príklady, kedy orgány um, povedali, že dobre, toto sú veci, ktoré by sme mohli urobiť do budúcna a zredukovať tak strach z audita. Ďakujem veľmi pekne, náš kolega Edman. Ďakujem veľmi pekne, pán pre- predseda. Priznám szczerze, že chyba jestem ostatný. Musím priznať eh, sa, keďže som posledný, ktorý sa prihlásil do tejto diskusie, eh, že eh, všetci poslanci, ktorí hovorili predo mnou, majú pravdu. Problém je, že pravdopovediac všetci to vieme, už sme o tom diskutovali x krát, ale nie sú žiadne hmatateľné výsledky. Takže e, e, zatiaľ sme e, neuľahčili život príjimateľom financií, nezmierili sme kontroly, nezmenili sme nič. Prečo? Pretože nikto nenašiel dostatok odvahy, aby to urobil každý v členských štátoch, aj tu v parlamente o tom hovorí. Hovoríme o tomto nedostatku dôvery. Aj kolega to zo Švedska spomínal. A to je ten problém, to je tá prekážka, prečo nedochádza k dobrému čerpaniu a využitiu fondov komisia nemá dostatok dôvery v členských štátoch a, aj na regionálnej úrovni, kde sa tie problémy e, nachádzajú. Nie je tam dôvera medzi regionálnymi orgánmi a finančnými, e, konečnými príjemcami finančnej e, pomoci. Čiže máme tu taký začarovaný kruh. Mm, ten príjemca. Často, mu, e, e, často sa obáva, že mm, príslušné orgány ho budú hore-dole e, kontrolovať a ja už toho mám dosť e, týchto administratívnych prekážok. Strácame tu prehľad o tom, e, o, o čo vlastne ide v rámci koheznej politiky a prečo táto kohezná politika vôbec vznikla. Prečo ide o to, aby e, uľahčila život ľuďom v Európskej únie a súhlasím, že hlavnou prekážkou v rámci štrukturálnych fondov sú neustále kontroly hore-dole. To, čo už povedali moji predchodcovia, každý žije žije v strachu a tento strach eh, je paralizujúci. Prečo? No už tieto kontroly majú viacero úrovní. Sú to mechanické eh, kontroly, nerozču, nerozlišuje eh, sa tam medzi naozajstnou chybou a medzi vedomou chybou zámernou e, chybou. E, samozrejme, e, aj určité inštitúcie sa zaoberajú a čerpajú fondy tiež môžu byť auditované, tiež majú podobný strach. A toto vedie k tomuto špecifickému imidžu koheznej politiky, ktorý tu dnes vidíme ale eh, jednou vecou som si istý a síce dobrou vôľou Európskej eh, komisie. Eh, možno nie som diablov advokát, ale advokát komisie. Dnes ráno sme hovorili o, o kváznej politike komisie po roku 2020 a bolo povedané veľa vecí, ktoré sa týkajú gold platingu, byrokratických prekážok a veci, ktoré sú skôr usídlené na úrovni členských členských štátov, ani na úrovni eh, komisie. Ak eh, nájdete nejakú nezrovnalosť na ktorejkoľvek úrovni, čo sa udeje. Komisia vypracuje nové odporúčanie eh, k jednej maličkej eh, chybe a potom to musíte vynásobiť eh, celým radom nezrovnalostí, ktoré sa nájdú. Áno, samozrejme, keď dochádza k podvodom, treba voči ním bojovať a treba ich vykoreniť, ale som si istý, že to je tak tak, keď implementujete projekt a robíte to na základe eh, tisícok strán odporúčaní, pravidel a tak ďalej, potom som si istý, že je jednoduchšie odvádzať, než e, keď pravidla sú jednoduché a jasné, pretože v mutných vodách sa dá všeličo skryť. Áno, samozrejme, celú vec zjednodušujem, ale povedzme, že e, máte 50 alebo 100 stranové pravidla, ktoré vedú k implementácii projektu e, v takom prípade eh, by tých eh, chýb bolo menej a aj eh, menej možností na podvod, pretože ľudia, ktorí by tak chceli urobiť, by si museli byť vedomi toho, že ich ľahko dolapia. Takže tí čestní, teda máme tu tých čestných príjemcov finančných prostriedkov a tí, ktorí chcú klamať, to považujú za krásnu príležitosť, pretože je veľmi ľahké sa tam stratiť medzi týmito tisíckami strán pravidel. Ďakujem veľmi pekne za vaše pripomienky, ktoré boli veľmi zaujímavé. Predtým, než vám dám slovo, ja si dovolím uh, pár slov. Myslím si, že na úrovni Európskeho parlamentu, kde my ako poslanci, kolegislátori, musíme takisto zapracovať tieto potreby v snahe znížiť čo možno najmenej tie nadmerné pravidla, ten gold plating. Takže čo tu vidíme? V rámci trialogov napríklad častokrát je to práve Európsky parlament, ktorý v niektorých detailoch komplikuje pravidlá. Ja som sa súčasnil počas počas legislatívneho obdobia na trialógu, pokiaľ ide o krajiny e, CPA a častokrát sme sa sústredili nie veľmi na to kľúčové, ale častokrát sme my komplikovali tie pravidlá. Takže to, čo tu odnelo, skutočne máte pravdu, ale myslím si, že musíme byť aj my koherentní vo vzťahu k a zodpovedný voči nám samotným, pretože naša zodpovednosť je veľmi veľká v očiach našich občanov, pokiaľ ide o práve tieto nadmerné pravidlá. A druhá vec, ja sa častokrát pýtam na ten protiklad, ktorý tu máme, je a to, že ako táto Európa, ktorá je skôr taká liberálna, ako sa mohla stať takýmto byrokratickým monštrom. Musíme sa pýtať tieto otázky a odpoveď, ktorú som dostal v rámci diskusí, myslím si, že je tu problém s dôverou medzi inštitúciami európskymi, členskými štátmi, jednotlivými zoskupeniami regionálnymi, ako aj príjmateľmi tých prostriedkov. Medzi týmito jednotlivými úrovňami je nedostatok dôvery. A čím menej tej dôvery je, tým viac je potrebná kontrola. A po tretie, ďalšia pripomienka, čo vlastne niekedy, aspoň ja som o tom presvedčený, niekedy je tu tá tendencia kompenzovať tú neprítimnosť legitimnosti demokratickej tým, že sa robí nadmerná miera kontrol a nadmerná miera sankcií. Ak Európa bude naďalej takto vnímaná zo strany ľudí ako organizácia, ktorá dohľada a sankcionuje, tak ja si myslím, že tá nedôvera bude stále rásť. Teraz zostane slovo pán Böhme, ak môžete sa vyjadriť k týmto pripomienkám v stručnosti a zareagovať na otázky, ktoré odzneli. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Súhlasím s väčšinou vecí, ktoré boli povedané. Možno niekoľko e, slov na e, vyjasnenie. E, pokúsim sa prejsť otázky rečník po rečníkovi, aby som na nikoho nezabudol. Prvý rečník sa opýta sa pýtala eh, na to, eh, či by eh, mohol existovať jednotný postup pre všetky členské štáty. Už sa o tom veľa hovorilo, ale sľadom na rôzne administratívne systémy je otázka, či by to fungovalo. Čiže je to otázka, do akého stupňa v tejto e, rôznorodej Európe e, sme e, už tak ďaleko, že by sme to vedeli takto jasne zaviesť. Takže musíme si uvedomiť, že krajiny a regióny v rámci únie sú rôzne a to treba z zohľadniť, takže tým si nie som celkom istý. Pán eh, poslanec Českej eh, republiky sa eh, pýtal aj na parámické subjekty, ktoré by to mohli posudzovať, ale veľa by to neprinieslo. Už sme veľakrát mali taký včasný dialog s ľuďmi zainvolvovanými do zmien, čo by sa udialo môžu vzniknúť nedorozumenia. E, pokiaľ ide o to posúdenie e, dopadov, môže to fungovať, e, pokiaľ ide o národnú úroveň, ale vidíme, že gold plating sa deje aj v rámci interpretácie programov, čiže tam by takýto nástroj nebol nebol vhodný, lebo je to limitované, čo môže byť e, urobené. Ďalší pán poslanec. E, sa eh, pýtal a zdôrazňoval úlohu auditorov. Eh, je tu eh, strach z auditorov, ale nie sú to nevyhnutne len auditory, ale je to v ľudských hlavách ten strach, čo ten auditor na to môže povedať, ako on to bude čítať. Mm, čiže tento strach, no, nevieme, prečo ľudia takéto veci robia niekedy sú mm, dosť vo, v pohode, ale uh, títo mm, auditory majú takýto uh, e, imič. Uh, včasný dialog s príslušnými auditormi a relevantnými aktérmi e, tohto programu môžu veľa priniesť, ak e, pochopíme, že e, toto môžeme robiť tak a tak, tak nie je potrebné anticipovať, čo by ten auditor tam mohol nájsť. Takže taká transparentnosť dialogu by mohla pomôcť. Potom tam išlo o, o projekty pri e, tých menších hráčoch, kde teda e, mnohé postupy sú veľmi komplexného charakteru. Mm. V našich diskusiách sa objavila aj kritika e, voči platformám projekt vím To určite čo si stojí a aj tí sprostredkovateľi tam mm, Eh, teda na to ide eh, určité množstvo finančných eh, prostriedkov, ale inak je to užitočný nástroj, aby aj tí menší hráči boli viac involvovaní do týchto aktivít. Rumunský kolega sa vyjadril ku komplexnosti, respektíve či by národné a EU opravne mohli byť viac harmonizované. Myslím si, že e, tu ide o to, že auditory e, nielenže majú na starosti e, dosledovať, aby boli nariadenia EU implementované. Mali sme prípady zo Švedska, kde program e, dosledoval e, dodržiavanie európskych noriem, ale boli aj švédske normy, ktoré boli oveľa e, prísnejšie. Čiže tu nejde o to, že auditori robia, čo chcú, ale že rešpektujú a teda dosledujú, či sú rešpektované všetky právne rámce. Takže tu vlastne nemôžeme harmonizovať, keď máme rôzne regulačné rámce. Pokiaľ ide o metódy eh, auditu, mm, tam tiež je obava z toho, čo povedia, eh, ako sa vyjadria auditory Otázka jednotlivých príkladov. Neuviedol som v prezentácii jednotlivé prípady, pretože by to presiahlo čas. Mám tam určité texty, kde sme prezentovali určité aspekty dôvodov pre gold plating. Ilustrovali sme konkrétne príklady na znázornenie, ako to celé funguje. Takže existujú určité príklady, ak potrebujete ešte ďalšie príklady, než tie, ktoré boli osvetlené. Potom eh, tam bol ten eh, presun od súladu k eh, výkonu, aby sme naozaj mali aj audity výkonnosti. A musíme byť obozretní, ako sa tak urobí. Ja Osobne si myslím, že tieto jasné indikátory výkonnosti, systémy výkonnosti, výkonnosti eh, eh, si vyžadujú menšie eh, detaily tých jednotlivých krokov. Myslím si, že je tam potenciál na zjednodušenie veci. Padla tu tiež otázka, či máme príklad, ja už som to teda spomínal skôr, e, Jedným teda z dobrých príkladov je e, dialog medzi zúčastnenými stranami na rôznej úrovni, medzi auditormi a zúčastnenými, aby tam bol e, dialog, aby to bolo spoločné pochopenie diania vytvorená a dôvernejšia atmosféra medzi príjemcami, medzi auditormi tom, čo môže prispieť k tomu, že, e, sa, že ten strach zmizne. A potom ešte Eh, jedna vec a síce vytvorenie väčšej dôvery, aby sme sa zamerali na to, čo skutočne chceme dosiahnuť a neboli nadmerne eh, regulovaní, aby tie nadmerné pravidla nenahradzovali dôveru a eh, demokraciu. Ďakujem pekne, pán Böhme. Chcem sa poďakovať aj tomu výskumnému centru, v rámci sekcie B za to, ako prispeli k týmto štúdiám. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. Viete, že 23. januára sme preskúmali po prvýkrát na úrovni výmeny názorov správ z iniciatívy nášho kolegu Budu pokiaľ ide o posilňovanie zapojenia partnerov a zviditeľňovania výkonnosti európskych štruktúrálnych investičných fondov, formulujete v tej správe niektoré odporúčania, návrhy. Ja vám dám hneď aj slovo. Chcel by som však pripomenúť, že lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je útorok 28. marca o 12. Spravodajca teraz zostane slovo a potom si vypočujeme ďalších teňových spravodajcov. Nech sa páči. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, Ďakujem, pán predseda. Najprv by som sa rád poďakoval kolegovi, ktorý tu dnes nemôže byť prítomný za podporu pri príprave tejto správy. Ďakujem tiež koordinátorom za to, že eh, našli tie vhodné eh, slova a podpory, aby sme to prijali v záujme lepšej viditeľnosti európskych eh, štrukturálnych a investičných e, fondov prostrednícom zapojenia sa partnerov. Viete, že prostrednícom týchto fondov sa znižujú rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, vytvárajú sa pracovné miesta, zvyšuje sa konkurencieschopnosť. A tieto investície mali pozitívny dopad na ekonomiky členských štátov. Zároveň e, prispeli k rastu kvality každodenného života. Žiaľ, prednosti týchto investícií nie sú vždy eh, vnímané tak, ako by mali byť vnímané eh, v očiach občanov. Základné posolstvo tejto správy eh, vychádza z toho, že politika súdržnosti je financovaná z rozpočtu v objeme 350 miliard eur záver bol taký, že e, metódy komunikácie neboli vždy optimálne. Ako e, konštatujem v správe, len e, tretina respondentov v rámci Eurobarometru v 2015 roku vôbec počula o procese spolufinancovania z európskych fondov. Len okolo 30 respondentov to vie. V dnešnej Európe máme dočinenia so sociálnou krízou a s atmosférou nedôvery v kontexte rastu mm, polarizácie, v kontexte Brexitu. Viedlo to k e, Mm, vzniku rôznorodých názorov na budúcnosť Európy, dokonca k názoru na možnosť vzniku viac rýchlostnej Európy. Je e, potrebné toto e, zohľadniť. E, napríklad podľa údajov zo Spojeného kráľovstva len 7 respondentov vedelo, niečo o investíciách z Európskej únie na e, druhej strane 76 e, percent e, z regionov, ktorých sa to týka pri respondentoch. Čiže rozdiel medzi 7 a 76 to ukazuje, že je potrebná lepšia koordinácia medzi štátnymi orgánmi, e, sociálnymi partnermi, občianskou spoločnosťou v záujme komunikácie o podpore Európskej únie, aby sa zvýšilo povedomie európskych občanov, aby sa zvýšil aj ich e, pocit e, že patria k tomuto európskemu projektu. Správu som rozdelil na niekoľko kapitol. V prvej kapitole je analýza súčasnej situácie E, spomína sa tam potrebna, potreba obnovenia komunikácie e, o cieľoch politiky súdržnosti. Po druhé, ciele, ktoré treba e, riešiť, existujúce obmedzenia a prekážky, ktoré bránia účinnejšej komunikácii. Snažíme sa vyzývať v tomto smere príslušných aktérov zodpovedných za rozhodovanie. Po tretie, špecifické návrhy ohľadne komunikácie na zapojenie zapojenie partnerov v druhej polovici eh, finančného obdobia 2014 eh, až 2020 vrátane eh, nariadenia Omnibus. Musíme si uvedomiť, aké konkrétne ciele je možné dosiahnuť v existujúcom finančnom období. V kapitole 4 hovorím o opatreniach na podporu komunikácie, kde je potrebné zapojiť občanov do vytvárania novej perspektívy aj po roku 2020. Do roku 2020 musíme vytvoriť nové princípy komunikácie a tiež identifikovať rámec komunikácie, v ktorom uh, um, samotní komunikátori budú aj príjemcovia a budú mať prospech z týchto politík. Mali by tiež existovať určité ukazovatele, prostredníctvom ktorých môžeme merať efektivitu týchto posolstiev. A samozrejme problém eh, je v tom, že to financovanie je skôr v e, rukách národných regionálnych e, orgánov. Tieto orgány sú najbližšie k občanom a e, majú tiež najväčšiu dôveru spoluobčanov. Musíme teda zvýšiť komunikáciu s partnermi, ktorí pomôžu zlepšiť túto komunikáciu smerom ku koncovým používateľom a občanom. A nesmieme ani zabúdať na kontext a na rozdiely v tom postupe a pokroku od regiónu k regiónu. Technická pomoc potrebuje vyšší rozpočet na komunikáciu. Podľa údajov komisie e, tam zatiaľ len veľmi malé percento v rámci technickej pomoci na komunikáciu. Takže tu sa navrhuje rozpočet, ktorý by bol dvojzložkový, jednak priamo na komunikáciu a, a druhá na implementáciu. Pokiaľ ide o partnerov, tí sú veľmi rozmanití a dochádza tam aj ku konfliktu záujmov, takže musíme zabezpečiť, aby e, e, tam e, to bolo čo najrozmanitejšie zloženie eh, aj v rámci zodpovednosti pri implementácii eh, politiky cieľov súdržnosti. Žiaľ, dosiahnutie týchto cieľov nie je také viditeľné, tak rýchlo viditeľné ako pri dosiahnutí cieľov z EFSI a preto by e, tam e, mal byť zohľadnený aj určitý geografický charakter. Niektoré členské štáty napríklad vôbec nemajú prístup k pomoci z Junckerovho plánu a informácie sa nedostávajú e, vôbec k významným predstaviteľom bankových a finančných inštitúcií niektorých členských štátov, e, pretože e, títo vôbec nevedia, že majú možnosť čerpať finančné prostriedky z EFSI. Takže je e, potrebné aby sme efektívnejšie komunikovali, aby tie investície boli eh, lepšie viditeľné a aby eh, bol zabezpečený lepší prístup ku komunikačným eh, prostriedkom komisie a prostredníctvom riadiacich orgánov v členských štátoch a, a, a konečných užívateľov sa to dalo komunikovať e, ďalej. Opäť tu narážame na e, nevyhnutnosť jednodušenia. Ten pokrok nie je e, rovnaký na úrovni jednotlivých členských štátov. Mali by existovať určité postupy, ktoré budú jednotné a dôležité je tiež externalizovať eh, výsledky eh, vo vzťahu ku komunikácii. Takže toto eh, slovo externalizácia, zdôrazňujú externalizácia výsledkov politiky súdržnosti. Komisia musí mať rôzne komunikačné stratégie pre štáty neto plácov a pre neto príjemcov. To sú takéto dva hlavné piliery a tieto si vyžadujú samostatný prístup. Uvediem príklad. Ak nejaká firma zo štátu neto platcu eh, mm, dá finančné prostriedky, eh, ktoré potom plynú do konvergujúcich sa štátov, tí eh, netoplacovia by mali komunikovať tie výhody, ktoré to prinesie pre daný členský štát z hľadiska napríklad nepriamého zvyšovania HDP, aby občania vôbec vedeli, na čo putujú ich finančné prostriedky cez štrukturálne fondy. Z dlhodobého hľadiska ciele môžeme dosiahnuť len, ak zapojíme do rozhodovacieho procesu všetkých relevantných partnerov, vtedy e, bude aj lepšie angažovanosť a identifikovanie sa s týmito politikami. Musíme zapojiť e, jednotlivých občanov do tohto procesu participácie. Rovnaké mechanizmy e, musíme používať, musíme ponúkať občanom a myslím si, že ak chceme takýmto spôsobom postupovať, tak potom občan bude kľúčovým prvkom tohto celého procesu, bude mať aj väčšiu zodpovednosť a potom vlastne aj tá viditeľnosť využívania európskych prostriedkov bude oveľa vyššia. Chcel by som sa poďakovať za spoluprácu všetkým kolegom, za príspevky a osobne ďakujem ešte raz za podporu počas celej tej práce. Ďakujem pekne ešte raz sekretariátu a všetkým ostatným. Laurenciovi a generálne riaditeľstvo Regio, ďakujem aj sekretariátu EPP za to, že vlastne sa mm, že mi takýmto spôsobom pomohli. Ďakujem pekne, vážený pán Buda, ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Teraz zostanú slovo tieňovi spravodajcovia Jufrida. Nech sa práči do socialistov, dostávate slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja som poďačná kolegovi, pretože v správe sú obsiahnuté všetky hlavné body, e, ktorým sme sa už toľkokrát venovali. Minule sme sa stretli s pani komisárkou Krecu a zameriali sme sa na jednotlivé aspekty ohľadne politiky súdržnosti, najmä na to, ako odkomunikovať výsledky tejto politiky hovorilo sa o budúcnosti tejto politiky a um, tu môžem konštatovať, um, že európsky občania nedôverujú inštitúciám EÚ. Je to, myslím, závažná situácia. Občania skrátka nevedia, akým spôsobom vlastne, alebo ako sa Európa podiela na tom, že sa stavajú cesty, že sa zavádza internet a tak ďalej. Po druhé, uh, Eh, ten druhý aspekt sa nás týka priamo. My vieme, že, táto politik, že túto politiku treba riešiť zvnútra a že sú tu potom aj výsledky, ktoré nás nevždy uspokojujú a nevždy sú hlavne vidieť aby sme racionálne zareagovali na tieto dva prúdy, ktoré často diskreditujú politiku súdržnosti, treba posilniť komunikáciu a komunikačnú politiku, zviditeľniť výsledky, projekty, ktoré sú realizované touto cestou. Nie je otázkou marketinga alebo reklamy. Nemusíme nič predávať. Musíme zlepšiť viditeľnosť toho, čo sa zrealizovalo vďaka týmto fondom. A aby si uvedomili, že to sú všetko veci, ktoré sa robia pre občanov. Často ide o problém miestnych a regionálnych orgánov. A ja si myslím, že ak že treba vystavať aj určitú všeobecnú stratégiu na európskej úrovni. Treba treba začať bojovať proti predsudkom, proti ne- neefektívnosti a druhým cieľom by vlastne malo byť to, že definujeme, ako konkrétne Európska únia sa bude zúčastňovať na tom, že sa bude zúčastňovať na tom, že sa vylepší všetko a že sa všetko zefektívni. orgány e, samozrejme musia identifikovať aj najlepšie spôsoby komunikácie. Nestačí totiž ako predtým dať e, logo EÚ na e, nejaký spis, v ktorom je zasunutá informácia o projekte. Čiže musíme na to využiť čo najviac prostriedkov. Treba samozrejme oznámiť, komunikovať všetky fázy a preto je veľmi dôležité, aby, aby všetky fázy realizácie boli pod svetlami reflektorov. Je veľmi dôležité oznámiť spustenie projektu, je veľmi ehm, je veľmi dôležité hovoriť potom aj o svedectvách, o jednotlivých výdobytkoch a aj o jednotlivých krokoch samotného projektu. Často, často, sa stáva, často sa stáva, že na svetlo sveta výjdu chybné informácie. Ja predpokladám, ale záverom poviem asi toľko, ja teda e, predložím pozmenujúce návrhy a ide mi v nich najmä o lepšiu viditeľnosť úspechov politiky súdržnosti a o lepšiu viditeľnosť jednotlivých krokov realizácie projektov. Súhlasím s tým, že technická pomoc by mala obsahovať dotáciu, ktorá by bola určená na komunikáciu, ale samozrejme je to komisia, ktorá by mala určiť eh, to, ako by to malo vyzerať, čiže mali prebeť usmernenia, ako, ako sa vytvorí webová stránka, ako by malo vyzerať vzdelávanie, školenie eh, k tejto otázke. Čiže mala by, malo by existovať, existovať isté vodítko. Možno, že by mohli existovať aj databázy, ktoré by uľahčili komunikáciu. Súčasťou také databázy by mohli byť e, jednotlivé projekty. Každý projekt by tam mohol mať e, svoje miesto, kde by boli možno videá, informácie. Toto, toto robia vlastne súkromné podniky a prečo by sme to nemohli takto priamo propagovať? hovorím, je veľmi dôležité hovoriť o všetkých fázach projektu. Mali by sme využiť tzv. storytelling na to, aby sme porozprávali, o čo ide. A ešte je tu aj e, otázka ceny pre najlepší projekt, ktorá by sa mohla zrealizovať v jednotlivých regiónoch. Um, nemali by sme teda, záverom hovorím, akademicky vypočítavať len výsledky a výdobytky Myslíme si, že musíme reagovať. A prečo nie tak, že by sme, že, že, že by sme vyhodnocovali aj, že by sme vyhodnocovali jednotlivé kroky a to, ako konajú vlastne miestne úrady a možno, že by to mohli vyhodnocovať samotní občania. Ďakujem. Ďakujem pekne za aj, tú kolegu nevidím. Pani Tomašic, na miesto neho, nech sa páči. Ďakujem pekne, veľmi pekne. Chcela by som sa poďakovať pánovi predkladateľovi za návrh správy. V všeobecnosti podporujem viaceré body a návrhy, ktoré predložil spravodajca. Je pravdou, že osveta o výsledkoch koheznej politiky je rôzna v jednotlivých členských štátoch, preto si myslím, že musí sa urobiť viac v oblasti komunikácia osvety o pozitívnych vplyvoch a prospešných dopadoch európskej koheznej politiky a financí, ktoré sú s ňou spojené, tak na dopad životov ľudí, ako aj hospodárstva. Porovnávanie výsledkov koheznej politiky a výsledkov investícií EFSI nemôže sa to porovnávať. Nie sú tu žiadne dôkazy alebo evaluácia, ktorá by preukázala, že výsledky koheznej politiky by boli menej viditeľné ako výsledky EFSI Viaceré tieto projekty sú dlhodobé investičné projekty, ktoré majú rovnaký, rovnakú povahu ako kohezné projekty. Viaceré z nich sú vlastne projektami, ktoré majú pomôcť e, projektom e, malým a stredných podnikov. Ďakujem. Uh, uh, uh, Ďakujem pekne. V mene ALDE sa chcem poďakovať za správu Zlepšenie vizibility fondov EFSI je veľmi dôležitou témou. Vo všeobecnosti si myslím, že nemôžeme komunikovať o Európskej únii a kohoznej politike Európskej únie ako o dvoch veciach, ktoré sú vlastne rovnaké. Komunikácia výsledkov kohoznej politiky však môže prispieť k lepšiemu vnímaniu Európskej únie a jej snách. Komunikácia musí vychádzať z plánov, výsledkov, a potrebujeme mať účel, keď komunikujeme. Musíme mať o čom hovoriť. Potrebujeme aj publikum. Niekedy v Holandsku hovoríme, že nemôžeme hovoriť iba kvôli hovoreniu. Teraz pripomienky k správe. Musíme rozlišovať medzi dvomi druhmi komunikácie. Jedna časť je o informáciách, o možnostiach financovania a o tom, ako môžu sa tieto sprístupniť pre potenciálnych poberateľov kde by sa aj financovali fondy, projekty a potom je tu komunikácia o výsledkoch koheznej politiky voči občanom. Úprimne povedané, niekedy mi chýba toto rozlišovanie v rámci odseku 18, napríklad keď spravodajca hovorí o prekladoch do jednotlivých jazykov, musíme jednoducho v prvom rade reagovať na odpoveď, či to je v prospech poverateľov, ak ide o národné operačné programy, ja nechcem míňať veľa eur do prekladov, hoci publikum je iba národným publikom. Takže musíme zlepšiť aj tento text. A pokiaľ ide o CIK 17, zriadenie tax force v oblasti komunikácie s viacúrovňovými aktérmi, to môže mať význam, ale iba vtedy, ak to bude organizované na úrovni operačného programu, takže nie na európskej úrovni, európskej národnej úrovni, ale skutočne sa to musí úzko prepojiť s tým operačným programom. Takisto sú problémy v pro odseku 24, kde ide o zavedenie povinného percenta technickej pomoci, ktoré musí byť vyčlenené pre komunikáciu. Myslím, že technická pomoc a rozpočet, ktorý s tým súvisí, vlastne sa už využíva v oblasti komunikácie, ale nemôže sa k tomu pristupovať ako k financiám pre celkový rozpočet, kde môžeme žiadať ďalšie peniaze. Ja si myslím, že nemali by sme hovoriť o záväzných percentách. A pokiaľ ide technickú pomoc, v prvom rade tá je tu na to, aby pomohla regiónom a miestnym úradom v oblasti implementácie kohezné politiky. A v tom istom odseku Spravodajca hovorí o kritériách, ktoré sú prepojené s komunikačnými kritériami a tu nesúhlasím, bohužiaľ. Myslím, že východisko výberu projektu musí byť hlavne kvalita projektu a nie kvalita komunikácie ohľadne projektu, ako náhle sa tento realizuje. Takisto otázka pre spravodajcu. V odseku 26 hovoríte o zaangažovaní zúčastnených stran v oblasti rozpočtového procesu Mňa by zaujímalo teda ako, ako presne to chcete zlepšiť, na akej úrovni, pretože ja tu vidím určité ťažkosti a napätia medzi, predovšetkým pokiaľ ide o správo, správče úrady, ktoré vlastne spravujú konkurenciu na to, aby sa vybral ten najlepší projekt a zároveň aj tie želania zúčastnených strán v rámci rozpočtového procesu. Takže mňa by zaujímalo to, ako skutočne chcete toto skonkretizovať v rámci tohto odseku. Potom tu od, máte odvolávku v odseku 30, myslím to je nad rámec toho, čo je rozumného, na to, aby sa tu zriadila nová platforma o e-komunikácii v rámci komunikácie, ako by sa to malo implementovať. Myslím, že sa musíme vyhnúť dvojnásobovaniu snah. Sú tu už data portály na tej stránke o koheznej politiky, takže nedoplikujme tie naše snahy takýmto spôsobom, nezdvojnásobňujeme, pretože s tým súvisia potom aj investície a ide tu predovšetkým o peniaz daňových poplatníkov, takže ja to chcem, ja ich chcem vynaložiť správnym spôsobom a nie nejako duplikovanie. Takže to je niečo, čo nás musí spojiť aj s úlohou národných informačných úradov. To sú viaceré siete, kde ľudia už sú zaangažovaní do toho v členských štátoch, pokiaľ ide o informačné a komunikačné aktivity. A myslím si, že Európska únia má posilňovať tieto siete a mohli by ste možno v tej správe na to poukázať. Takže ja predložím pozmeňujúce návrhy, teším sa na spoluprácu s pravodajcami aj s tými spravodajcami, aby táto dôležitá správa sa ešte ďalej vylepšila. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, grazie. Ďakujem veľmi pekne, pani Damato. Ďakujem kolego, ďakujem za túto správu. Áno, je tam určite veľa zaujímavých aspektov. Nejde len o aspekty, ktoré vyplývajú z politiky súdržnosti, ale ide aj o vzťah medzi EÚ a občanmi. Vyjadrím sa teraz všeobecne jednotlivým aspektom. Samozrejme, podporujeme všetky iniciatívy, ktoré by podporili politiku e, súdržnosti. Z praktického pohľadu súhlasíme s e, výmenou osvedčených postupov, ale Takisto je veľmi dôležité, aby sa znovu vybudovala dôvera v e, politiku súdržnosti. E, na to by mohli poslúžiť aj databázy, ale ktoré, ale ktoré by sa neobmedzili len na e, popis projektu a na náklady, ktoré s ním súvisia. E, občan by si mohol overiť, že či, že či ten, ktorý konkrétny projekt prináša aj pridanú hodnotu aký má význam pre ten ktorý región. Čiže želáme si transparentnosť. Niekedy niekedy e, miestne úrady diktovali politiku súdržnosti a e, často hovorili o mrhaní prostriedkov a tak ďalej. Preto treba samozrejme uvažovať nad tým, čo sa udialo v minulosti a napraví tie veci, ktoré jednoducho nefungovali a je dôležité, aby veci boli implementované správne. Mali by sme nielen v záujme propagandy proti euroskepticizmu um, pracovať na týchto otázkach. Je tu, je tu potom ešte aspekt eurokritiky. Zdá sa nám nerozumné obraňovať e, súčasné nastavenie Európskej únie a jeho riadenia. Zdá sa nám absurdné hovoriť aj o, aj o, o nejakom ničení a tak ďalej. Sme pre tretiu cestu. Konštruktívna kritika. Aby sme sa pozreli na všetky politiky a v rámci politiky súdržnosti sa práve pýtam kolegov, um, Mám na mysli tri témy, ktoré sú vysosne aktuálne. Článok 23, makroekonomická kondicionalita, inkluzivita e, projektov, ktoré sú financované, e, ktoré sú financované na... E, ja sa pýtam aj na to, čo povedal kolega prečo by sme nemali inkluzívnejšie zapracovať aj aspekt partnerstva e, do jednotlivých častí. Ďakujem veľmi pekne, ale samozrejme všetko vám ešte vysvetlím v mojich písomných pripomienkach. Komisia, nech sa páči. Grazie. Ďakujem. Yes, uh, thank you. Ďakujem veľmi pekne. Vítame správu Buda a určite obsahuje mnohé dobré návrhy. Všetci máme pred očami ten istý cieľ zviditeľniť politiku súdržnosti. Je pravda, že viac menej tretina európskych občanov si je vedomá toho, že existuje nejaká regionálna politika, ale pokiaľ e, sú tu krajiny, ktoré sú väčšími poberateľmi prostriedkom z tejto politiky, tak ten e, obraz je pozitívnejší. Hovorili ste o Polsku, pobaltských štátoch, Maďarsku, Českej republike. Ehm, čiže tí sú zhruba v tej škále 50 až 60 mm, Ďalšou, ďalšou dobrou správou, na ktorej môžeme stavať, je to, že pokiaľ tak um, um, ak tri štvrtiny, to, je to, že až tri štvrtiny vnímajú pozitívne dosah takéto politiky. Čiže ja si myslím, že na to môžeme pozitívne stavať ďalej. Som veľmi poďačný za to, čo vedel pán, Phil, pán Miltenberg. Hovoril o sieti e, komunikačných informačných kancelárií. Komisia aktívne pracuje s týmito kolegami a... Mm, pracujeme aktívne na výmene osvedčených postupov, čiže prebiehajú zasadnutia niekoľkokrát ročne, vymieňame si osvedčené postupy na takýchto zasadnutiach a snažíme sa aj o zabezpečovanie školení k dôležitým a aj novým komunikačným technikám a aspektom a tešíme sa, že tak, toto úsilie ešte zosilníme do budúcna. No a ja viem, že tu odznela odvolávka na výzvu komisie na akčný plán. Teraz sa to tu konkrétne neobjavilo počas diskusie, ale môžem povedať, že sme to zaznamenali. Pani komisárka Krecu eh, na tom pracuje určite. Eh, dôjde predloženiu niečoho podobného a samozrejme komisia ako celok sa snaží zmaximalizovať svoje úsilie a tešíme sa aj na úzkú spoluprácu s vami. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, pán Buda. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem všetkým predrečníkom. Nesmierne podnetné a užitočné pre mňa, ako povedali kolegovia, je škoda, že toľko vecí, toľko dobrých vecí sa deje v Európe a pritom občania o tom nevedia. Zároveň tieňoví spravodajcovia uviedli, respektíve sa pýtali, či je naozaj potrebné tu nadefinovať nejaké konkrétne percento, čo to znamená publicita, zviditeľnenie. Áno, je to dôležité. To čo, to, čo máme dnes, to nestačí. A práve z toho vyplýva môj návrh. Otázka. Musí byť, e, táto otázka musí byť zapracovaná do projektu je dôležité, či projekt bude mať reklamu alebo nie. To môže mať potom dosah aj na ten výsledok. Otázka akéhosi participatívneho rozpočtu, čiže otázka, či eh, ak občan vie, alebo teda ak občan vie, o čom je ten projekt, aby sa mohol do toho zapojiť. Mesto, z ktorého ja pochádzam, má starostu, ktorý bol predtým premiérom. On každý rok v rámci každého rozpočtu konzultuje s občanmi a um, konzultuje s nimi jednotlivé témy a na základe takéto konzultácie, kedy oni povedia, čo by si želali, aké sú ich priority a každý občan keď povie, e, ja by som si želal tento a tento projekt, tak oni potom stanovia tie priority. Nie ja, ja im poviem, koľko mám dispozícii prostriedkov, ale potom ten občan samozrejme má aj istú zodpovednosť, je do toho zapojený, cíti spoluzodpovednosť za projekt. to nie je o volebnej kampanii, že niekto tu niečo slúbi, potom nesplní. Ide tu o to, akým spôsobom zorganizovať diskusiu, z ktorej potom vyplynú jednotlivé priority. Dalo by sa to robiť aj vo väčších mestách, Ehm, neviem, kde sa to v Berlíne, v San Francisco, je to taká tímová práca, ja mm, možno tam môžem byť z vyššej politickej funkcie, ale neviem, aké sú potreby občanov. Musím sa ich spýtať ešte moment. Um, očakávam pozmeňovacie návrhy, pretože všetci chceme, všetci si želáme správu, e, ktorej cieľom, a teda ktoré bude dosiahnutie cieľa zviditeľnenia politiky súdržnosti. Zdá sa, že už nikto vystúpiť nechce. Nech sa páči, ďakujem, pán predseda. Len e, jedna veta na záver diskusie. Chcem poďakovať pánovi Budovi za predložený dokument. Myslím si, že to, o čom vy to, to, to, o čom tu pojednávame, je nesmierne dôležitá téma. Podpora e, propagácie, propagácia, správne zviditeľnenie politiky súdržnosti. To je všetko veľmi hodnotné, ale e, dovolte mi predsa len na dnes dva aspekty. Musíme nájsť dobrú rovnováhu e, pri takýchto podporných aktivitách. Je pravda, že v Spojenom kráľovstve. Ehm, len malo ľudí vie o výsledkoch politiky súdržnosti a je pravda, že toto percento v Poľsku je oveľa vyššie, ale Paradoxne, hoci máme 70 Poliakov, ktorí sú si vedomi výsledkov politiky súdržnosti, to neznamená, neznamená to, že situácia je rúžová, pretože je tu taká um, nejaká propaganda, taká únava. Uh, treba, tre, treba to sledovať jednoducho. Ja súhlasím s pánom Budom. Uh, musíme uh, sa postaviť nejakým spôsobom populistom a jedným z riešení by mohlo byť propagácia toho, čo máme v rámci EÚ dobre a efektívne. Euro, euro um, nadšenie nemôže byť nápojené len na, euro, na, na eurofondy. Musíme ponúknuť viac, ak chceme, ak chceme um, u občanov, ak si chceme získať občanov. Európska uh, únia je stále takým žijúcim experimentom, ak to môžem takto povedať. No a v závere ešte, ak mi dovolíte, byť trošku provokatívnym. Ja by som si želal, uh, aby sme jednoducho zahodili tie dogmy, ktoré tu boli predtým o tom, ako propagovať, podporovať koheznú politiku. Ja si myslím, že my sme lepší, môžeme byť ambicioznejší. Mali by sme e, zakázať e, všetky tie e, čiapky s logami alebo šálky, neviem, alebo servítky, s mm, EU logom. Myslím si, že to je všetko mrhanie peniazmi a mm, premárnené úsilie. Pozrieme sa na to, čo sa deje tu v parlamente, v našich politických skupinách. Produkujeme e, mm, tieto, tieto artikle vo veľkom, ale naozaj, keď sa chceme, keď, keď chceme neviem, či si uvedomujeme, že v niektorých členských štátoch e, sú e, usmernenia ako podporiť, ako spropagovať projekt zo strany príjimateľa. Takéto usmernenia sú také, že príjimateľ má, má veľmi jasné informácie, že musí vyvesiť e, nejakú tabuľku. E, tá tabuľka musí mať určitú veľkosť, je, musí využiť konkrétny fond, písma. Čiže to všetko uberá radosť z tých e, propagačných aktivít potom, keď e, sa to musí udržať. Ďakujem veľmi pekne, ako viete, v maji sa bude hlasovať. 28. E, marca je termín predkladný pozmenujúci návrh. Ako viete, včera večer sme dostali rozhodnutia koordinátorov. Ak e, nemáte námietky, tak ich považujem za schválené. Dobre myslím, že môžem uzatvoriť. Ešte otázky? Ben. Dobre, dobre. Takže konštatujem, že rokovanie bolo skončené. Ďakujem, dovidenia.